rečničky pani Matera konkrétne, máme teda meškanie. Ani ja nie som spokojná, pani Matera. Očakávala som väčší pokrok, keď som začala, e, keď som nastúpila e, do pozície komisárky zodpovednej za rodovú rovnosť. Treba si však uvedomiť širší kontext, v ktorom sa nachádzame. Niekto nazval toto obdobie obdobie úzkosti, Obdobie úzkosti. Sme svedkami veľkej neistoty, nervozity v našej spoločnosti. A v takejto atmosfére majú ľudia väčšiu tendenciu vracať sa k starým, overným tradíciám, k veciam, ktoré sa nejakým spôsobom osvedčili, fungujú už predtým. Toto obdobie teda nie je príliš priaznivé pre nové koncepty, nové trendy, ktoré by akceptovala celá spoločnosť. Preto sme hovorili o tých výsledkoch, že dochádza k veľmi nepatrnému pokroku. Chcela som ale uviesť toto ako jeden z dôvodov, prečo máme tak e, nepatrný pokrok. Len na ilustráciu, nedávno e, tu bola vláda, kde neboli zastúpené ženy, Maďarsko, Teraz, ako spomenula pani Blinkevičute, je to aj Litva, kde nie je žiadna žena vo vláde. A ženy v týchto krajinách zdá sa, že im to nevadí. Dochádza k pomerne vlažným reakciám z ich strany slabým a myslím si, že ľudia v členských štátoch sa musia k tomu vyjadriť, aký je ich postoj, aký majú pocit, pokiaľ ide o takúto nerovnosť, keď vidia, že v ich vládach nie sú zastúpené ženy Musíme dôverovať ľuďom, že oni vyjadria to, ako chcú žiť. Ja som vždy bola proti tomu, aby sme mali napríklad nejaké nariadenie alebo nejakú reguláciu ohľadom toho, ako by mali ľudia kombinovať svoje role alebo svoju úlohu. Preto som privítal iniciatívu rovnováhe medzi pracovným a rodinným životom, ktorý otvára tú možnosť, dáva príležitosť kombinovať pracovný a rodinný život pre rodičov, ktorí pracujú, či sú to ženy alebo muži. A to je spôsob, ako by mala Európa ďalej pokračovať, poskytovať tieto možnosti, posilňovať rovnosť, a netolerovať diskrimináciu. To treba veľmi zdôrazniť a pokračovať v tých e, rozumných politikách, e, ktorá skombinuje právne úpravy tam, kde sú potrebné. Ja si ale nemyslím, že právna úprava v tomto prípade funguje. A potom kampane na druhej strane, zvyšovanie povedomia, financovanie, školenia a tak ďalej. Druhá pripomienka, pán Jurek. Viem veľmi dobre, čo som povedala ohľadom istambulského dohovoru. My e, rešpektujeme právo suverených štátov ratifikovať, respektíve neratifikovať istambulský dohovor. Chcem tu len z tohto miesta zdôrazniť, že naďalej budem vysvetľovať niektoré z tých nedorozumení, objasňovať tie nedorozumenia a tie zavádzajúce argumenty, ktoré sa objavujú okolo interpretácie istambulského dohovoru. Pretože je dôležité si podľa mňa ozrejmiť, čo ten dohovor predstavuje a čo nepredstavuje. E, vidíte, pán predseda, chcela som vystúpiť e, krátko, nie celkom sa to podarilo. Ďakujem veľmi pekne. Ja myslím, že napriek tomu sa vám to celkom dobre podarilo. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka, za reakciu, ďakujeme za vašu prítomnosť. Kolegyne, kolegovia, koniec rozpravy. Dostal som dve návr- dva návrhy uznesenia, ako uzavrieť túto rozpravu. Jeden z výboru FEM a jeden od skupiny EKR. Zajtra budeme hlasovať. Ďalší bod programu. A síce otázka na ústne zodpovedanie politickej výzvy a stratégie boja proti rakovinovým ochoreniam žien a pridruženým ochoreniam. Otázka je určená komisii. Otázkou, otázku naformulovala pani Ajuto. Máte slovo na 5 minút, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, drahé kolegyne, kolegovia a pani komis- pán komisár. Každý deň tisícky žien eh, bojujú proti tomuto, eh, to, to, tomuto fenoménu storočia, teda eh, rakovine snažia sa aj napriek takémuto zdravotnému stavu bojovať e, s tým teda a naďalej pracovať. Je nevyhnutné zabezpečiť lepší prístup k diagnostike, takisto k liečbe. E, tie údaje, ktoré nám každoročne Eurostat predkladá, sú alarmujúce. Jeden Európan z troch, e, teda jedna Európanka z troch má teda rakovinu. Každoročne zomiera veľa, veľa žien na rakovinu Takisto, teda okrem e, cervikálnej a takisto okrem e, teda rakoviny maternice sú to aj iné typy a formy rakoviny. Bohužiaľ sa to netýka len žien, ale aj detí. Keď sa to avšak týka nás žien, tak často nás to zasahuje aj e, v rámci našej ženskosti. Ohrozuje to naše telo a zbavuje nás to tých častí tela, ktoré vlastne spôsobujú to, že sa cítime ako ženy. Teda to sú prsia a reprodukčný trakt Často sú tieto veci podceňované, e, keď sa nejakým spôsobom hovorí o závažnosti takejto, takéto choroby. Pokiaľ ide o tie čísla e, umrtí v súvislosti s rakovinou, je našťastie aj veľa prípadov žien, ktoré dokážu zvyťaziť nad rakovinou. Viac ako 50 žien, ktoré dostanú rakovinu prsníka, prežije po tých e, liečbách. A to sú ženy, ktoré tiež treba ochraňovať. Nielen ich, ale aj ich rodiny. Po tej chorobe sa mení výrazne ich e, rodinný život. Či je to z dôvodu invazívnych e, terapií, alebo teda chemoterapie, ako aj chirurgických zákrokov, ktoré sú nútené podstúpiť. E, čo prináša devastovanie nielen na fyzickej úrovni, či je to hysterektómia alebo mastektómia, ale takisto aj psychologické dopady. Preto chceme vyzvať Európsku komisiu, aby v súčinnosti s členskými štátmi zaviedla politiky v oblasti sanitárnej a v oblasti teda preventívnej, ktoré dokážu zabezpečiť e, lepšie riešenie tejto pliagy. Sú tu tri zásadné aspekty, ktoré by som rada počiarkla. Poprvé je tu aspekt prevencie, monitorovania a prístupu k e, liečbe. Je bez pochyby, že vysoká incidencia e, takýchto chorôb z dôvodu rakoviny spočíva aj z toho dôvodu, že nie je možné, že sa neskôr zachytí teda ten nástup a že potom eh, tá liečba je neúčinná. Eh, diagnostikovanie včasné je nevyhnutné z pohľadu následnej, dobrej a úspešnej liečby. Takisto je nevyhnutné robiť screening a monitorovanie, ktoré je prístupné aj z pohľadu ekonomického, teda nákladového. Či je to špecifický screening alebo všeobecný nie je vždy jednoduché realizovať takúto prevenciu, pretože kontrolné návštevy alebo teda pre, také preventívne, preventívne prehliadky sú príliš dlhé a nie vždy účinné. My chceme, aby sme pracovali v tejto veci, aby sme ochránili zdravie všetkých. Druhý aspekt sa viaže na špecifickosť eh, liečby, eh, ktorá je nevyhnutná v prípade rakoviny u žien. Eh, hovoríme o type rakoviny, ktorý sa dotýka hlavne ženských orgánov, teda rakovina prsníka alebo Eh, rakovina maternice. Čiže to zasahuje do tých častí tela, ktoré práve predstavujú našu ženskosť. A je teda nevyhnutné, pokiaľ možno zohľadniť aj tie estetické aspekty a nie len tie funkčné pri liečbe. Eh, ďalší a posledný aspekt, ale práve v tejto veci eh, by som chcela sa pozastaviť. psychologický aspekt je tiež mimoriadne dôležitý. K tomuto aspektu sa viaže nevyhnutnosť garantovať podpor, podporu a nevyhnutnú asistenciu pre ženy v čase, alebo v momente, kedy je nejakým spôsobom to telo poznamenané z dôvodu liečba a, liečby a kedy sú zohavené tie najdôležitejšie časti nášho ženského tela alebo dokonca aj ohrozená reprodukčná eh, schopnosť, dokonca nezvratným spôsobom, eh, psychologické škody, následne po takýchto zásahoch a po takéto ležbe, e, tie sú významné a je teda nevyhnutné aj poskytnúť psychologickú podporu všetkým. Keď ponecháme tieto ženy same o sebe, tak e, výrazne im stiažíme ďalšie naplňanie roli matky alebo živiteľky. Určite táto rola nekončí tou chorobou. Preto chcem vyzvať komisiu, aby pracovala na vytvorení jednotnej európskej stratégie, ktorá bude platiť pre všetky členské štáty prostredníctvom screeningových programov tumorov, takisto väčších investícií e, do výskumných programov, ako aj do infraštruktúry e, zdravotníckej. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Ajuto. Teraz pán komisár Andriu Kajtis. Vážená pani predsednička, ďakujem vážení poslanci, poslankyne. Je to e, komplexná otázka, takže ak dovolíte, tak e, možno, že budem hovoriť trošku dlhšie ako 3 minúty. Na úvod sa chcem poďakovať parlamentu a hlavne spravodajkyni za to, že nastolila túto zásadnú otázku v mene e, Výboru pre ženské práva. Čo sa týka rakoviny, tak tiež e, štatistiky sú zaražajúce. Je to druhý hlavný dôvod e, úmrtia v Európe v roku 2015. E, to stálo viac ako 580 životov žien. A nie je to iba otázka štatistík. Má to dopad na rodiny, na komunity, na ekonomiky, na zdravotnícke systémy. Prvý program eh, v Európe z 98. a výskum a verejné politiky priniesli viac iniciatív a vyššiu prevenciu taktiež lepšiu liečbu. Ja som pyšný na to, čo sme spolu dosiahli v boji proti rakovine a taktiež e, legislatíva v oblasti cigariet e, a taktiež národné plány boja proti rakovine. To sú tiež konkrétne výsledky a teraz vypichnem niekoľko ďalších príkladov. Prvá otázka e, z vašej strany. E, príprava celoeurópskej stratégie. Komisia členské krajiny už spolupracujú a posilňujú tie národné plány a pacienti vrátane žien eh, musia ťažiť z takýchto vysokokvalitných programov. Čiže eh, je to boj proti hlavným karcinogénnym rizikovým faktorom, eh, skorá prevencia, skoré odhalenie rakoviny a taktiež rehabilitácia pri rôznych druhoch rakoviny pri tých, ktorí prežili. To bolo načrtnuté v roku 2017 v príručke pre takúto komplexnú kontrolu e, rakoviny a je tam aj odporúčanie, čo sa týka screeningu, e, lepšej kvality e, na úrovni komunít a taktiež rehabilitácia pre tých, ktorí prežijú. A taktiež e, usmernenia pre rakovinu prsníka, pretože to tiež e, pokrýva e, vlastne celé trvanie starostlivosti. Tieto údaje umožňujú, umožňuje Európsky systém poskytovania údajov, kde sa evidujú všetky údaje a e, komisia podporuje členské krajiny aj pri očkovaní, napríklad pri e, hepatitide B a ľudskému papiloma vírusu. Takže naozaj musíme všetci byť aktívni, aj my, aj vy, čo sa týka e, toho očkovania, pretože aj to je prevencia od schválenia odporúčaní, čo sa týka screeningu, sme videli zlepšenia pri e, rakovine prsníka a krčka maternice. 21 krajín to teraz uplatňuje. Určite by bolo dobré, e, keby sa to týkalo všetkých členských krajín, ale je to oveľa viac, ako keď sme začali 18 e, krajín pred desiatimi rokmi. Za uplynulých 10 rokov sa zvýšil počet teda miera z 54 na 58. E, takže to treba naozaj zlepšiť e, pri rakovine krčka maternice, teda pri screeningu to bolo z 54 na 60 zvýšené. Takže treba sa zamerať na skoré od, odhalenie a liečbu potom, či máme na pláne vypracovať normy pre screening. Ja chcem pripomenúť, že Európska komisia prišla s iniciatívou pri rakovine prsníka, teda sú tu úsmernenia a tie pokrývajú e, celý cyklus od screeningu až po starostlivosť e, v závere života a e, zameriava sa to na rôznych pacientov, Takže aj to sa aktualizovalo a usmernenia, osvedčené postupy, to sa všetko musí pretaviť do praxi od uplatňovania konkrétnych riešení v členských krajinách a my tam robíme veľa na to, aby sme podporovali členské krajiny, aby e, naozaj v teréne uplatňovali tieto programy. Iba tak sa to zmenia, zlepší. A e, je tu aj nová riadiaca skupina, pre neprenosné e, choroby, takže aj tam sa premostuje praktický e, rozkol medzi vedomosťami a financovami. Takže čo sa dá spraviť, to je dôležitá otázka. Potom e, využívanie najlepších osvedčených postupov, ktoré vychádzajú z vedeckých poznatkov. Eh, na to treba využiť podporu z rôznych európskych programov. Aj nový rámcový program pre výskum eh, Horizont Európa. Eh, tu opäť ide o iniciatívy komisie pri deťoch by bolo najlepšie začať viesť kampane o prevencii Takže prevencia to je určite jeden zo základných kameňov nášho snaženia, e, ale musíme sa na to zamerať konkrétne, pretože vieme, že prevencia je lepšia ako liečba. Takže musíme spolupracovať naďalej s členskými krajinami, ale aj s medzinárodnými inštitúciami, aj mimovládnymi organizáciami. Takže potrebujeme mať celoeurópsky kódex na boj proti rakovine, aby to bolo jednoduché, zrozumiteľné, takže treba znížiť riziko. E, takže bez fajčenia, bez alkoholu, dostatok pohybu a tak ďalej. Musí to byť e, jednoduché, zrozumiteľné. A potom e, tie programy skrínovania tak pri rakovine prsníka, ako aj krčku maternice a teda to očkovanie Eh, proti hepatitíde B a ľudskému eh, papilomavírusu. Takže mm, tie informácie musia byť zrozumiteľné pre občanov, tak aby eh, bolo jasné, ako sa dá znížiť riziko rakoviny. A možno, že treba spraviť ešte viac v duchu spolupráce, spoločne organizovať takéto informačné kampane o dostupnom screeningu, o dostupných programoch verejných ja som letel z Bruselu do Polska a bola to spoločnosť LOT a ona, bola tam jedna e, letuška, ktorá e, informovala na palube lietadla, že je možné si nechať e, urobiť screening na rakovinu prsníka. Takže myslím si, že takto to treba robiť. Musí to ostať prioritou na politickej agende. Takže áno, pokrok sme už dosiahli, ale musíme spraviť ešte viac v boji proti reko, rakovine, ehm, zlepšiť liečbu, zlepšiť kvalitu pre tých, ktorí sú chorí aj podporovať pozitívne e, životné štýly. E, to je veľmi dôležité. Takže taký integrovaný prístup v boji proti rakovine. A ešte chcem povedať, že je tu aj manifest eh, niekoľkých poslancov, poslankyň, eh, takže to je vynikajúca iniciatíva. Takto sa nám to podarí. Ďakujem pekne, pán komisár. To bola naozaj veľmi komplexná odpoveď. Musíme ale rešpektovať rečnícky čas, preto už máme časový skles. Eh, Pani Petir na minútu a pol, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážený pán komisár, štvrtina úmrtí v Európe je kvôli rakovine. To je strašné. Washingtonská univerzita skonštatovala, že e, Chorvátsko je, e, je medzi desiatimi prvými krajinami e, pokiaľ ide o počet úmrtí kvôli rakovine. V roku 2018 pribudlo ďalších 2000 žien, ktoré trpia rakovinou prsníka. To je asi najrozšírenejšia forma rakoviny. Na prvom mieste tu je Belgicko a potom Luxembursko bez ohľadu na vek, na pôvod, na um, sociálny pôvod a tak ďalej. Takže preto je dôležitá politika prevencie, ale aj pre vidiecké oblasti treba zaručiť, že všetci pacienti budú môcť e, byť liečení a treba aj zvyšovať povedomie v rodinách. Treba klásť dôraz na výskum a na E, stratégie, ktoré by sa ale zameriavali na rozdiely medzi mužmi a ženami. Je to spoločný boj a na to treba európsku spoluprácu. Máme, máme na to finančné prostriedky, ale netreba zabúdať, že je to e, v kompetenciách práv e, členských krajín zdravotníctvo. Ďakujem na dve a pol minúty pani Borzan. Zahvaľujem, gospođo predsjedavajuća. Prije svega... Že... Ďakujem, pani predsednička. Ja by som chcela poďakovať našej spravodajkyni za skvelý dokument. A toto je veľmi dôležitá téma, o ktorej to hovoríme v Európe. A každý rok viac než milión ľudí zomiera na rakovinu, čo sa týka niektorých typov rakoviny, napríklad rakoviny prsníka, tam je pravdepodobnosť prežitia až 80 ale pokiaľ je rakovina včas odhalená, musíme mať dobrý e, systém kontroly a vyšetrenia pre všetky typy rakoviny a taktiež tu musí byť prístup všetkých pacientov e, k týmto testom. Každý pacient by mal mať prístup k zdravotným službám a predovšetkým, čo sa týka preventívnych vyšetrení na skoré odhalenie rakoviny, Taktiež po eventuálnom vyzdravení musí sa nadalej sledovať situácia pacienta, čo sa týka žien, tak tie niekedy ochorú na rakovinu, potom sa e, z toho dostanú, ale môžu mať nejaké psychologické dôsledky, keď sa vrátia do práce alebo do školy, do rodiny. A samozrejme je dôležité v priebehu terapie zachovať reprodukčné zdravie, pokiaľ Taktiež potrebujeme mať finančné prostriedky na tieto kroky. A ja som zdôraznila v mojich pozmenujúcich návrhoch, že je treba investovať predovšetkým do výskumu a to do výskumu všetkých typov rakoviny a taktiež je treba reagovať na tento znepokojivý rozdiel medzi mierou úmrtnosti na jednej strane na rakovinu, na jednej strane celoeurópskeho priemeru na strane strednej a východnej Európy. A preto chcem vyzvať komisiu, aby sa pozreli napríklad na vysokú úmrnosť eh, pri eh, rakovine vaječníkov alebo maternice. Je treba propagovať určitý zdravý životný štýl a je treba podporovať aj rodinu pacientok. Členské štáty musia otvoriť eh, kvalitné

Ďakujem. Teraz na dve a pol minúty pani Víring. Ďakujem, pani predsednička. Pán komisár Andriu Kátis, dámy a páni, vážení kolegovia, je veľa víziev v rámci politiky, aby sme zlepšili kvalitu života ženy, ktorá trpí na rakovinu a pre mňa to začína prevenciou na európskej úrovni. Prvá výzva, ktorú musíme riešiť, je kvalita screeningu, harmonizácia v celej Európe. Včasný screening rizikových skupín môže drasticky znížiť počet pacientok. Kvalita života je veľmi ovplyvnená každou formou rakoviny a ženy musia bojovať potom proti depresiám, strachom, poruchám spánku, e, straty apetítu a taktiež straty e, chuti do života. A pritom by e, taktiež účinok rakoviny mohol byť taký, že príde predčasné klimaktérium a to znamená, že ani mladé ženy by sa takmer nemohli stať matkami. A preto je tu iniciatíva Breast Cancer Transforming, ktorú podporujem. Touto iniciatívou podstate prekračujeme hranice medzi politickými skupinami, medzi členskými štátmi a spoločne si všetci sadneme s zúčastnenými stranami a zistujeme, ako môžeme zlepšiť kvalitu života žien trpiacej rakovinou prsníka. Rakovina má negatívny dopad aj na profesionálnu kariéru ženy a dôsledkom môže byť to, že potom je dlhú dobu preč z práce a môže prísť o zamestnanie a dokonca aj po liečbe prichádzajú určité, ešte dô, určité dôsledky. A preto ja veľmi podporujem iniciatívu The Right to be Forgotten. Pretože musí byť e, možnosť uzatvárať e, e, nejaké poistenia alebo postúpa rovnako, ako keby človek nebol chorý. A vďaka výskumu a inovácií sme zaznamenali veľký pokrok v prevencii a taktiež v liečbe rakoviny. A ja podporujem e, žiadosť o harmonizovanú a ambicioznú politiku na európskej úrovni únii, čo sa týka rakoviny. Ďakujem teraz pani Vajna na dve minúty. Ďakujem. Pani predsednička, myslím si, že si nemôžeme dovoliť v Európskej únii v 21. storočí, aby obchodné záujmy veľkých farmaceutických spoločností, ktoré sa venujú obchodu so zdravím, boli nadradené obozretnosti eh, verejných inštitúcií, čo sa týka zdravia našich občanov. Ako čítame v tlači, ako hovorí ombudsmanka, ako hovorí aj posledná správa Európskeho monitorovacieho centra, je nemožné vedieť, koľko je tajných schôdzí medzi komisiou a lobistickými organizáciami, ale aj v tomto parlamente. A máme tu napríklad prípad e, poškodených alebo defekčných defektných e, prsných implantátov vyrábaných francúzskou spoločnosťou. Napriek tomu, že tu bol tento škandál, tak ďalší výrobcovia neadekvátne neinformujú o rizikách, ktoré prináša takýto prstný implantát. A preto e, v minulých týždňoch sme sa opäť začali zaoberať touto témou vo výbore pre petície a rovnaké, rovnaká vec platia aj v prípade liečby rakoviny. Potrebujeme dobrý, dobré zdravotníctvo, ktoré bude verejné a kde bude taktiež dobré financovanie a taktiež, že bude braný do úvahy rodový aspekt. Je treba podporu dobrej praxe, čo sa týka prevencie a liečby a taktiež sledovania stavu pacienta eh, po liečbe. Predovšetkým, čo sa týka rakoviny prsníka. A potrebujeme vytvoriť holistickú víziu. Nie len eh, potrebujeme riadne financovanie eh, zdravotníctiev, tak aby boli dostupné, ale taktiež je treba e, zaviesť riadnu kontrolu vysokorizikových zdravotníckých pomôcok a treba priebežne vyhodnocovať e, zdravie žien. A taktiež je treba riadne využívať štrukturálne fondy a všetky finančné nástroje, ktoré máme dispozícii na európskej úrovni, aby sme investovali do výskumu a vývoja a taktiež, aby boli e, zdravotné centra na vysokej úrovni a mali dosť personálu. Ďakujem. A ďalšou rečničkou je pani Rivázi, ale tá tu nie je, takže prejdem k ďalšej rečničke, ktorou je pani Kozlovská Rajevič. Na minútu, prosím. Ďakujem, pani predsednička. Pani kom, pán komisár, dámy a páni, civilizačné choroby, vrátane rakoviny sú výsledkom znečistenia životného prostredia, priemyselnej výroby jedla, znečistenia vody, vzduchu, e, používania určitých konštrukčných materiálov. Toto všetko má dopad na to, že e, môže vzniknúť e, u niekoho rakovina a preto musíme konať. Ja som veľmi rada, že máme túto správu, o ktorej diskutujeme. Som veľmi rada, že boli stanovené konkrétne spôsoby, ako predchádzať rakovinom nádorom, ako liečiť rakovinu. A som veľmi rada, že Európska komisia potvrdila, že sa v uznesení odporúča európska stratégia, že je treba ju aj implementovať. My potrebujeme dobrú stratégiu, potrebujeme spoločné riešenie, spoločné financovanie a taktiež zaručiť prístup k najlepším možným štandardom, tak aby každá žena, ktorá žije v Európe, nezávisle od toho, či žije v západnej alebo v východnej Európe, mala rovnakú šancu na uzdravenie, pokiaľ trpí rakovinou. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Višnievská na minútu. pani predsednička, dámy a páni. Každý tretí Európan v priebehu svojho života ochore na rakovinu a každý rok v Európe milión 300 tisíc ľudí zomiera na rakovinu a najčastejšie sa vyskytujúce typy rakoviny u žien sú rakovina prsníka a maternice a rakovina prsníka najčastejšie vedie k úmrtiu pacientky. A stratégia na európskej úrovni na boj proti rakovine je veľmi užitočná. Bohužiaľ sú tu rozdiely medzi štandardami a diagnostikou v strednej a východnej Európe a na druhej strane v západnej Európe. Mali by sme konať, mali by sme odstraniť tieto rozdiely, mali by sme podporovať zdravý životný štýl a preto je potrebné taktiež vykonávať screening a diagnostikovať rakovinu v najskoršej možnej fáze. Ďakujem. Teraz pani Šojdrová. Ďakujem, dámy a páni. Štatistiky sú jasné a neúprosné. Rakovina je zabijak a v Európskej únii až 26 úmrtí je zapričnených rakovinou. Európska únia si našťastie uvedomuje potenciál spolupráce členských štátov a prišla s mnohými iniciatívami, ktorými sa snaží riešiť Chcem poďakovať pánu komisárovi, ktorý vymenoval ehm, s veľkou zaujatosťou tieto iniciatívy je zrejme, že mu na tom veľmi záleží, že rozumie svojej práci, ktorú odvádza pred občanov a predovšetkým pre ženy. A jednou z najbežnejších fóriem rakoviny v Európskej únii je rakovina prsníka. Predstavuje 13,4 všetkých prípadov rakoviny a v rámci prevencie rakoviny u žien musí byť podporovaný zdravý životný štýl, zdravá výživa a samozrejme aj screening a diagnostika. A ja dúfam, že aj Európsky sociálny fond, ktorý bude integrovať doterajší program pre zdravie, pomôže k zlepšeniu situácie. Ďakujem. Ďakujem a teraz na minútu bude hovoriť pán Zami Dimeš. pani predsednička. Ako sme počuli na úvod tejto diskusie, hovoríme o veľmi vážnej téme choroba storočia. Napríklad na Malte máme 2000 nových prípadov každý rok. 900 úmrtí každý rok. A z tých 2000 350 prípadov je rakovina prsníka. Máme veľkú mieru prežitia tohto ochorenia, 78%, toto je vyššie než európsky priemer. A toto ukazuje pozitívny dopad e, screeningu obyvateľstva. Avšak v EÚ musíme taktiež pracovať na vyššej akceptácii, pretože napriek tomu, že bude častejší screening, tak nie každý ho bude chcieť podstúpiť. Taktiež by som rád pohovoril o práci mimovládnych organizácií, ktoré sa dostávajú do nášho parlamentu a vyjadrili tu svoj názor. Musíme e, dosiahnuť účinnejšie lieky a zaručiť financovanie výskumu

preto podporím tak predložený návrh uznesenia ako aj pozmeňujúce návrhy pani petir. pani ward minúta. 4. február bol svetovým dňom rakoviny a to bola príležitosť pre nás všetkých eh, zvýšiť povedomie o rakovine a podeliť sa o našu podporu s obeťami a rodinami. Ako poslankyňa Európskeho parlamentu mám zodpovednosť počiarknúť oblasti, kde Európska únia môže urobiť lepšiu robotu, pokiaľ ide o prevenciu rakoviny a podporu obetí. Preto chcem eh, spomenúť tie prípady rakoviny žien, ktoré vznikajú v rámci z tých prostredí, tak eh, v kozmetickom, ako aj v estetickej chirurgii, teda sú ženy vystavené takýmto typom rakovín a je tam zvýšené riziko, že rakovinu dostanú. Politici môžu uvažovať nad tým, ako zabrániť výskytu rakoviny, ktoré je podmienené fungovaním na pracovisku. Musíme e, dať pozor na to, aby neboli ženy exponované takýmto látkam, ktoré sú vyvolávačmi rakoviny. Ženy by nemali mať väčšie riziko získania rakoviny len z dôvodu práce, ktorú majú. Ďakujem pekne, pán Marias. Ďakujem pekne pani predsednička. Rakovina je rozšírená tak u mužov ako aj u žien. 26 úmrtí je spôsobených rakovinou. Pokiaľ ide o ženy, ako je jasné z dnešnej diskusie, ako aj z výsledkov výskumu, vidíme, že rakovina väčšinou sa objavuje vo forme rakoviny prsníka, rakoviny krčka maternice, Samozrejme môžeme ísť cez to prevencie a na to by sme sa mali aj prevažne sústrediť. Screeningové vyšetrenia pre ženy, prístup k zdravostlivosti, ktorá bude či už zadarmo, alebo bude cenovo dostupná. A ďalší krok spočíva v psychologickej podpore. Pretože lekárske intervencie alebo zásahy, ktoré sú nevyhnutné, hlavne pokiaľ ide o rakovinu prsníka. To môže pomôcť ženám prežiť, ale aj napriek tomu stále budú potrebovať psychologickú podporu. Obrigada, presidenta. O cancro, a doença que não diferen... Ďakujem pekne, pani predsednička. Rakovina je choroba, ktorá nerozlišuje ovplyvňuje všetky ženy v rámci Európy. Ich utrpenie môže byť e, fyzické, ale aj psychické a je obrovské. Tieto ženy, mnohé z nich e, sú aj v našich rodinách, si zasluhujú našu podporu. A ja ju vyjadrujem. Ženy, ktoré ochoreli na rakovinu, by mali dostať univerzálny prístup k zdravotníckej starostlivosti a nemalo by o ňu prichádzať ani v rámci nejakých úsporných opatrení. V nedelu minulý týždeň e, v mojej krajine 40 tisíc ľudí demonstrovalo za lepšie, lepšiu zdravotnú starostlivosť, takisto liečba, rehabilitácia, to všetko by sa malo diať s pomocou e, financí EÚ. Včasná diagnóza rakoviny je nevyhnutná, je potrebná aj použitím e, mamografie napríklad a takisto ľudský papilomovírus. To je dôležité robiť screening, pretože to ovplyvňuje maternicu. A je to naozaj veľmi vážne, ako nedávno ukázalo v štúdii týmu z Mexika. Pán Polčak. Ďakujem pekne, pani predsednička, za slovo. Chcel by som oceniť vystúpenie pána komisára. A je jasné, že celá naša diskusia sa točí okolo témy, aké rezervy má v tejto ťažkej téme Európska únia. Myslím si, že pokiaľ ide o prevenciu, propagáciu, životný štýl až po konkrétnu pomoc tým eh, postihnutým rodinám, ja by som tu rád spomenul jeden príbeh z Českej republiky Lucia Bitalová, ktorej bola diagnostikovaná rakovina krčku maternice. V mladom veku, myslím, sa stala hrdinkou v Českej republike, pretože sa nebala verejne hovoriť o tejto veci. Povedala, nebuď hlúpa, choď na prehliadku. To bola kampaň, ktorá bola v Českej republike, motivovala tisícky žien, aby s mesiacom raka e, spojili takúto prehliadku. Viem, že je to troška nesystémové riešenie. Každopádne je to riešenie, ktoré môže ženám pripomínať tú úlohu prevencia, potrebu preventívnych prehliadok. Toto je konkrétny príbeh Českej republiky a chcel by som ho tu vyzdvihnúť, oceniť. Ďakujem pekne, pani Cabezon Ruiz. Ďakujem, pani predsednička. Ženy žijú dlhšie, ale horšie a často nedosta- nemajú dostatočnú zdravotnú starostlivosť a každá 8 žena v Európskej únii bude trpiť na rakovinu príbehu svojho života. A mm, čo sa týka Mm, skr- preventívneho screeningu e, v rizikovom veku, tak sú tam obrovské rozdiely medzi tými členskými štátmi, ale tieto ženy môžu trpieť taktiež neplodnosťou a psychickými problémami, takže musíme podporovať výskumné programy Európskej únie, kde je treba zohľadniť vždy aj rodový aspekt v súvislosti so zdravím a Európska komisia musí byť lídrom integrovaného postupu e, riešenie, riešenie situácie e, žien v mnohých členských štátoch EÚ, taktiež čo sa týka e, liečby, uzdravenia a prevencie. Ďakujem, pani Šujca. Prevažná je téma je žao mi što raspravljamo u o ovoj téme. Áno, toto je veľmi dôležitá téma, naozaj je mi ľúto, že dnes tú rozpravu máme tak neskoro, Zažívame epidémiu ochorení na rakovinu po celom svete a konkrétne teda mimoriadne teda v EÚ počuli sme rôzne štatistické údaje, ktoré len potvrdzujú túto tézu o pandémii alebo epidémii e, výskytu rakoviny. A je dôležité, že na našej skupine tí poslanci sa z, zomkli okolo pána Peterleho, ktorý spúšťal túto iniciatívu vy ste tiež spomínali dôležité veci, pán komisár, takéto prehlásenie alebo manifest je veľmi dôležitý. My si myslíme, že treba mať jednotné riešenie v rámci EÚ pre rakovinu. Nie je možné, aby tu boli rozdielne možnosti, nie, že to bude nejak rozdelené na západné krajiny, na krajiny strednej Európy, východnej Európy. Ide hlavne o prístup k, rodi- k medicínskej starostlivosti. Niektorí si môžu dovoliť liečbu drahú, niektorí nie preto vám ďakujem za všetko, čo ste dnes povedali. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, žení poslanci. So zaujímavom som si vypočul túto rozpravu a som vďačný za vašu angažovanosť, za vaše postrehy. Niektoré tie veci, ktoré sa týkajú medicínskych zariadení, zdravotníckých pomôcok, e, tak viete, ako to s tým chodí. Máme teraz novú smernicu, ktorá sa tým zaoberá. Máme posudzovanie zdravotného stavu, týka sa to aj e, liečby rakoviny. E, poďme ďalej, máme v moci to regulovať, Hovorím aj o nadnárodných veciach, karcinogény. Zahrnuli sme aj veľa karcinogénov do tohto zoznamu a hovoríme o BOZP, endokrinné disruptory, boj proti tabaku, systém vysledovania, vystopovania, možnosť prísne regulovať pesticídy. Veľa sme spravili za obdobie 4,5 rokov a ďakujem pekne, my spolupracujeme. Toto je odpoveď, komplexná odpoveď samozrejme. Vyžaduje si to výskum, inovácie. Prostredníctvom rámcových programov pre výskum EÚ investuje až, až okolo 2,8 miliardy eur, teda od roku 2007 v oblasti prevencie. Čiže ideme dopredu. Asi 440 miliónov eur za posledných 10 rokov smerovalo do výskumu rakoviny, ktorá ovplyvňuje predovšetkým ženy. Hlavne sme sa zamerali na rakovinu prsníkov a rakovinu reprodukčných orgánov. Takisto by som chcel pripomenúť schválenie minulý týždeň teda e, bezpečného systému, ktorý umožní občanom pristupovať k ich zdravotným kartám v rámci členských štátov a pomôže nám to odhalovať tie prípady ale teda vedieť o tých, ktorí trpia na rakovinu. A chcem na záver počiarknúť, že liečba rakoviny sa netýka len nejakých prežijúcich. Teda treba sa zaoberať vzdelávaním, treba riešiť otázky zamestnania a každodenného života žien, ktoré trpeli, utrpeli, trpeli teda rak, na rakovinu, aby sme im čo najviac zjednodušili ten život po Takisto je dôležité toto spomenúť, povedzme, aj na úrovni hlav vlád a štátov. Spomínate si, dávnejšie sa to riešilo na samitoch a teraz nikto to nerieši. Je nevyhnutné ukázať teraz politickú vôľu, napredovať, e, aby sme teda nabadali aj vlády členských štátov, aby robili viac. Ďakujem, ďakujem pekne, pán komisár. Teraz uzatvárame rozpravu. Dostali sme návrh e, uznesenia, aby sme uzavrali našu rozpravu a zajtra budeme hlasovať. Ďakujem. Teraz spoločná rozprava. Dám teraz priestor na výmenu komisárov, skôr ako uvediem tému. Ďakujem. Spoločná rozprava sa týka práv ľudí LGBTI. Máme otázku na ústne zodpovedanie pre komisiu a radu, pokiaľ ide o práva intersexuálnych ľudí od výboru LIBE Takisto je tu otázka na ústne zodpovedanie pre komisiu o budúcnosti zoznamu LGBTI, teda aktivít e, v oblasti LGBTI a viacero skupín z snemovne sú autormi. Teraz dám priestor jednému z autorov spoločnej otázky, pán Moráš. 5 minút, nech sa páči. Thank you, President and dear Commissioner. Ďakujem, pani predsednička, vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Teraz sa dostávame k otázke diskriminácie eh, proti ľuďom LGBTI. Je dôležité, aby sa tento bod dostal na rozpravu, tak ako je tomu dnes. A viem, že mnohým eh, dnes tu na tejto veci záleží a ja chcem osobne eh, poďakovať medziskupine LGBTI z tohto miesta za to, že sa obezpečili, že sa to dostane na program. Ja konkrétne chcem spomenúť jeden aspekt boja proti diskriminácii proti ľuďom LGBTI. A chcem síce zdôrazniť, že prvýkrát e, diskutujeme o jednom z aspektov tejto záležitosti, po tom, čo sa to diskutovalo na parlamentom zhromaždení Rady Európy a dokonca aj teda aj na pôde OSN. Toto bude každopádne prvýkrát, čo tú dennú diskrimináciu, ktorej čelia intersexuálni ľudia, a teda LGBTI, príslušť LGBTI komunity, že to bude diskutované na pôde Európskeho parlamentu. To je významné, dôležité. Aby som sa sústredil na tú otázku na ústne zodpovedanie, na uznesenie, ktoré predložil náš výbor, ktorý sa dotýka, ktorý sa teda dotýka tejto veci, ktorá nie je často diskutovaná, ale je veľmi dôležitá. Prečo? Keby sme mali merať hodnoty EÚ, spôsobom, ako pristupujeme a zaobchádzame s jednotlivými komunitami, aká je ich zraniteľnosť, tak potom evidentne ten, tej situácii, ktoré sa ocitajú intersexuálne ľudia, tak je to mimoriadne dôležité meritko. A stojí za zmienku, že skúsenosti s porušovaním ľudských práv, ktoré zažíva táto, táto komunita, tie sú významné a treba to dnes riešiť v rámci programu. Intersexuálni ľudia sú vystavení porušovaniu ich fyzickej integrity, Často je to považované za chorobu, je to niečo nesprávne, čo treba napraviť. Sú tu takzvané normalizačné alebo upravujúce nejaké zákroky chirurgické. E, liečba je realizovaná dokonca na novorodených deťoch, minimálne 20 na členských štátoch. Ďalej sú stigmatizovaní títo ľudia, verbálna diskriminácia, vrátanie na pracovisku, e, obťažovanie, e, ďalej obmedzený prístup k spravodlivosti a ich taká neviditeľnosť v spoločnosti. Ešte stále sú tu však nie právne ošetrené tieto veci, ktoré sa týkajú nejakých e, pohľavných znakov alebo vonkajších alebo takéhoto rozdeľovania. Chceme vyzvať radu, aby zabezpečila depatologizáciu intersexuálnych ľudí, aby sa pozerali na otázku tzv. normalizačných chirurgických zákrokov, Vieme, že vo viacerých členských štátoch došlo k pokroku, ale sú ešte mnohé, kde ten pokrok nenastal. Žiadame o to, aby to bolo uznané ako diskriminácia, teda ako, že je to istý dôvod, ktorý zaklada diskrimináciu. Takisto otázka registrácie pri narodení, pre pohľavia. Aj to treba ošetriť. Kľúčová vec, ktorú požadujeme od komisie, tá je mimoriadne dôležitá. Dnes o 10 rokov neskôr viem, že komisia sa veľmi angažuje, tak ako to povedala na našom výbore, ale ešte stále nemáme horizontálnu smernicu na boj proti diskrimináciám. Viem, že e, mnohým na tom záleží, ale ešte sa to nestalo realitou, takže čo môžeme spraviť na to, aby sa tá takáto smernica posunula vpred? A potom čo sa týka tejto komunity intersexuálnych osôb, čo robíme na to, aby sexuálne charakteristiky e, boli uznané ako dôvod diskriminácie. Iba Malta, Portugalsko okrem iného e, uznávajú toto ako dôvod e, na diskrimináciu napríklad pri nenávisných prejavoch. Takže naozaj to nemôže byť dôvod diskriminácie, teda to, za kým telom sa narodíte. Je dôležité, aby sme z toho spravili prioritu. A ja chcem zopakovať, že ak máme mať celoeurópske hodnoty, ktoré chceme rešpektovať, tak musíme sa zamerať na tie najzraniteľnejšie komunity. Musíme sa postaviť takejto diskriminácii Nemôžeme sa báť proti tomu postaviť a preto som veľmi pyšný za to, že táto otázka na ústne zodpovedanie tu bola predložená. Ďakujem pekne. Slovo teraz dostáva pani Koraca Bild na 3,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená komisárka, vážení spoluautori. LGBTI čo e, je vlastne to I na konci. To sú práve inter, intersexuálne osoby a nie ideológia. Mm, sú za tým ľudia, ktorí trpia, sú obeťou diskriminácie, násilia a to od detstva. Ja som pyšná, že som spolu autorkou za EPP. Je to e, bezprecedentné uznesenie, čo sa týka práv takýchto osôb. Deti sú predmetom liečby a chirurgických zákrokov bez ich súhlasu. To e, zasahuje to do ich zdravia a reprodukčného zdravia. Čo keby to bolo vaše dieťa? Pani predsednička, v časoch populizmu e, ľudské práva E, sú predmetom útokov. E, Homofóbna retorika sa normalizuje a LGBT komunita je ľahkým terčom krajnej pravice. To by naozaj nemalo mať miesto v našich moderných spoločnostiach a ja súhlasím s Klódom Moraesom antidiskriminačná smernica. Ja som tieňovou spravodajkyňou za EPP a musí sa to posunúť vpred. Je nepriateľné, že je to roky zablokované na rade. Pričasto LGBTI osoby sú predmetom šikany, nenávistných prejavov, homofóbie, stereotypov, stigmatizácie, či už v skutočnom živote alebo online. EÚ musí stať za otvorenou spoločnosťou a naozaj musí ísť príkladom pri rešpektovaní základných práv. Pre zvyšok sveta tolerancia, rovnosť, rozmanitosť, tým sa musíme riadiť a legislatíva, aj pokiaľ ide o prístup k spravodlivosti, to je krok správnym smerom, ale nestačí to, treba e, spoločne zmeniť e, retoriku aj postoje. S týmto spoločným uznesením by sme mali e, ukázať e, cestu budúcnosti, aké akcie treba ešte ďalej realizovať. Takže musíme mať jasnú stratégiu pani komisárka aj akčný plán, tak aby sme podporovali a chránili LGBTI osoby v Európe aj inde. Treba uznať, že práva týchto osôb sú e, ľudskými právami. Ďakujem. Ďakujem na dve minúty pani Björk. Ehm, Ďakujem pekne. Eh, LGBTI osoby sú predmetom diskriminácie, nenávisných prejavov, eh, hrozieb, aj ani ich eh, rodiny to niekedy mm, nechápu, sú predmetom invazívnych zákrokov, aj chirurgických Dokonca ide o formy zmrzačovania, niektorí sú dokonca internovaní, to je rok 2019, ale je tu aj istý pokrok vďaka solidarite a skupinám, ale v iných krajinách sa to uberá úplne zlým smerom, e, pretože takéto organizácie napríklad sú terčom útokov a e, niektorí LGBTI si dokonca myslia, že sú nežiaduci, takže musíme e, sa inšpirovať tými eh, úspešnými organizáciami, zamerať sa na budúcnosť. Eh, sú tu aj osoby s postihnutým, postihnutím, takže naozaj ide o to prejaviť ľudskosť. Eh, žiadame politické kroky. Politici sa dokonca ani nevedia dohodnúť na menších ústupkoch kvôli Orbánovi a jemu podobným. Ehm, my naozaj sa chceme posunúť vpred na všetkých frontoch, chceme komplexnú stratégiu pre práva LGBTI osôb, e, pokiaľ ide o to bojovať proti diskriminácii alebo takej diskriminačnej legislatíve. Treba e, zabrániť prejavom nenávisti a kampaniam. E, a musíme sa zasadzovať hlavne za deti a, a za tzv. dúhové rodiny. E, ja dúfam, že sa e, dostanem do nového parlamentu a potom musíme politicky konať, musíme to posunúť vpred, pretože naše životy, naše tela, e, naše sny, naše požiadavky, to nie je len skutočnosť, ale aj príležitosť. Treba prelomiť staromódne predstavy o tom, čo je pohlavie. Ľudia majú rôzne tela, takže musíme využiť túto príležitosť a e, otvoriť cestu budúcnosti. Pán Vioty. E, Pani komisárka, chcel by som si na úvod dovoliť jednu pripomienku ohľadom toho, že tie dve otázky, e, ktoré pravdepodobne uzavrú prácu v rámci tohto legislatívneho obdobia, sú výsledkom práce s mnohými kolegami, kolegyňami v rámci e, medziskupiny LGBTI Európskeho parlamentu. Takže toto je vec, na ktorú som hrdý. E, pokiaľ ide o toto uznesenie, e, parlament chce vyzvať komisiu, aby zaručila, že práva pre skupinu ľudí LGBTI budú predstavovať absolútnu prioritu v rámci 2019-2024 je nevyhnutné zabezpečiť follow-up stratégiu, ktorá bude komplexná, tam bude silný zoznam aktivít a opatrení, ktoré ešte ďalej posilnia práva týchto osôb LGBTI a ktoré bude viesť k podpore rovnosti. Práva osôb LGBTI nie sú rovnakým spôsobom eh, chránené po celej Európe. Bohužiaľ, Európa nemá rovnaký postup, pokiaľ ide o diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie, na základe pohľavy alebo na základe pohľavných znakov. E, takéto intersexuálne osoby nie sú ani uznávané vo všetkých, e, všetkých členských štátoch. Sterilizácia je nevyhnutná z pohľadu právneho uznania asi v 18 členských štátoch a dokonca 18 členských štátov si vyžaduje aj diagnostiku duševného stavu v mnohých členských štátoch, 21 členských štátoch teda prebieha tzv. normalizácia alebo chirurgický zákrok na zmenenie ich pohľavných znakov. Takisto je treba tieto veci riešiť prioritne, treba sa angažovať a treba inovatívne reagovať zo strany EP a napríklad aj teda pilier sociálnych práv nie je dostatočne integrovaný do tejto snahy. Je nevyhnutné ochraňovať e, práva osôb, intersexuálne, intersexuálnych teda osôb a takisto zabezpečiť akúkoľvek Akokoľvek prevenciu diskriminácie, treba prijímať konkrétne opatrenia, aby sme zabezpečili aj voľný pohyb a slobodu tá teda pohybu rodín, vrátane tých LGBTI. A toto sa viaže